Dobrý večer, vítam państwa. Dobrý večer, srdečne vás vítam, dámy a páni. A teraz tu máme správu pani Tomas, ako zjednotiť kontrolu rybolovu v Európe. Slovo dávam pani spravodajkyni na 4 minúty. Nech sa páči, máte slovo. No, Oui, merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár,